požiadať pani Žuli, aby sa ujala slova. Thank you. No, merci, monsieur le président. Donc, <clears throat> mesdames, messieurs Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, pán komisár, kolegovia. S potešením predkladám otázku na ústne zodpovedanie v mene výboru pre rozvojovú pomoc. Výbor pre rozvojovú spoluprácu pred niekoľkými týždňami schválil alebo hlasoval o texte, o presne tomto istom texte. Veľmi rýchlo sme popracovali na tom, aby sa to dostalo na plenárku ešte pred zasadnutím v Pittsburghu. Okrem našej skupiny žiadna iná skupina nesúhlasila s tým, aby toto uznesenie sa dostalo na dnešný program. Avšak je to naozaj kritické, ak nám ide o to, aby Európsky parlament zohrával stále významnejšiu úlohu pri definovaní zahraničnej politiky Európskej únie, aby sa stal naozaj inštitúciou, ktorá predkladá takéto návrhy. Usnesenie, tak ako je sformulované, žiada od Európskej únie, od členov G20 z EÚ, a takisto sme, e, sa teda obracame sa aj na komisiu, aj e, oslovíme plenárne zasadnutie po zasadnutí v Pittsburghu. Nemôžeme jednoducho pôsobiť ako komentátori udalosti. To nie je našou náplňou práce. My máme pripravovať návrhy, nemáme tu vystupovať ako novinári. V každom prípade naši občania nás potrebujú. Globálna finančná hospodárska kríza mala dopad na nich, ale oveľa horší dopad mala na rozvojové krajiny. A zvažovali sme otázku články, teda ustanovenia, ktoré pojednávajú o pomoci v súdnych prípadoch, ale len málo krajín splňa kritéria na to, aby sa mohli uchádzať o túto pomoc. Z afrických krajín je to iba 1,6 prostredkov MMF, ktoré boli vyčlenené na poslednom zastanutí G20 v Londýne a ostatné finančné prostriedky sú určené pre rozvinutejšie krajiny a preto je podľa nás je veľmi dôležité zachovať si našu sociálno-hospodárskú štruktúru, ale nesmieme zabúdať na chudobu a biedu, ktorá je za našimi hranicami, pretože my sme do určitej miery za tú chudobu zodpovední a rozvojová pomoc by mala byť súrne posilnená. posilnená. Už teraz väčšina členských štátov nedodržiava to, k čomu vyzýva OECD od 70. rokov a musíme hľadať nové finančné prostriedky, musíme identifikovať nové zdroje finančných prostriedkov, predovšetkým cez e, reformu súčasného systému. DV výbor vás vyzýva k tomu, aby ste konali v boji proti boj za vykorenenie daňových rajov a daňových únikov a nezákonných tokov kapitálu z rozvojových krajín. V júni sa zistilo v Norsku, že nezákonné finančné prostriedky, odchádzajú, ktoré odchádzajú z Európskej únie, sú desaťnásobne vyššie ako rozvojová pomoc z toho si viete predstaviť asi o aký rozmer sa tu jedná. Musíme mať nové záväzné nástroje, ktoré budú nútiť nadnárodné firmy, aby prihlasovali e, zisky a platili dane. Aby to bola jasná transparentnosť, čo sa platí, aké dane v každej krajine, kde pôsobia. Potrebujeme radikálnu reformu celého systému tým, že budeme mať nový demokratické, transparentné postupy a reglementáciu pre obchodovanie a medzinárodné finančné systémy. E, jedná sa o naozaj zásadnú, závažnú zodpovednosť. Je tu množstvo práce, ťažkej práce, ktorá pred nami stojí, ale práve teraz Európska únia sa musí stať lídrom pri práciach na týchto reformách. Ďakujem pekne. Pán komisár Chucht má slovo. Mr. President, uh... Vážený pán predseda, vážení kolegovia, komisia, ktorá zastupuje EÚ na G20 spoločne s predsedníctvom, obhajuje zvýšenú podporu krajinám s nízkymi príjmami, predovšetkým tým najchudobnejším ako jednu z priorit záväzkov G20. V tomto zmysle je dôležité uvedomiť si, že krajiny s nízkym príjmom, aby získali potrebné prostriedky, ktoré potrebujú, ktoré vyplynuli predovšetkým z dopadov finančnej krízy a preto sme za to, aby sa zvýšila pomoc chudobným a ohrozeným krajinám ktoré nemajú administratívnu schopnosť získať e, finančné prostriedky a úvery, ktoré dávajú k dispozícii finančné inštitúcie a iní donory. Ja osobne obhajujem tento prístup, budem ho obhajovať na novembrovej rade pre rozvojové záležitosti a, a globálna finančná kríza bude v centre mojich politických úvah v nadchádzajúcich týždňoch. Dúfam, že e, sa budem môcť spolahnuť na vašu podporu. V tomto kontexte, kontexte e, náš e, nástroj Flex je mimoriadne dôležitý. Komisia spolupracovala so Svetovou bankou a MMF na identifikácii tých krajín, ktoré sú najzraniteľnejšie, čo sa týka krízy a na zabezpečenie doplňujúcich finančných prostriedkov cez pomoc cez granty na základe tzv. systému zraniteľný Vulnerability Flex. Až do 5 milión eur budú k dispozícii pre takéto krajiny AKT, ktoré vyžiadajú pomoc na mm, verejný sektor, vrátane sociálneho sektora. Chcem vás uistiť, že presunutie finančných prostriedkov do tohto mechanizmu Vulnerability Flex nepovedie k nejakým presunom, respektíve e, k nejakým dieram k rozpočte, pretože využijeme prostriedky, ktoré nie sú vyčlenené na iné účely. V rámci tohoto nástroja krajiny, ktoré sú zraniteľné, budú môcť požívať výhody aj z iných prostriedkov. Komisia o tom bude hovoriť. Napríklad budeme realokovať finančné prostriedky ad hoc a budeme robiť strednodobé hodnotenie, podporíme tradičný e, systém Flex, presunieme prostriedky vpred. E, čo sa týka rozpočtovej podpory, som presvedčený o tom, že flexibilita tohto nástroja umožní príjemcom využiť prostriedky takým spôsobom, ktorý podľa nich im najlepšie pomôže e, reagovať na hospodárske a sociálne problémy. Navyše, pre, strednodobé hodnotenie 10. ADF poskytne dobrú príležitosť identifikovať nové potreby a zistiť, či by sa dali lepšie riešiť cez všeobecné rozpočtové podporné prostriedky alebo sektorové. Strednodobé hodnotenie poskytne takisto ďalšiu príležitosť opätovne zvážiť rozpočtové podporné profily jednotlivých krajín a zvážiť úvahy realokáciu ďalších prostriedkov z rezerv. Vzhľadom na reformu bretonvúzských inštitúcií, tu naša úloha podpory reformy je samozrejme obmedzená otázky zastúpenia budú diskutované na račnom zasadnutí MMF Svetovej banky v Istambule, kde pán komisár Almunia a ja sa zúčastníme, bude to tento október. A v tomto zmysle vítame doplnenie štvrtého miesta pre subsaharské krajiny v, Svetovej banke, vo vedení Svetovej banky a tešíme sa na návrhy ďalších reforiem. Čo sa týka nezákonných finančných tokov, to by som chcel uistiť pani Žoli, že už som dal pokyny v rámci komisie na preskúmanie zlepšenia a finančnej správy a riadenia v rozvojových krajinách v rámci boja proti nezákonným finančným tokom. Táto kríza takisto poukázala na to, že musíme posilniť mechanizmy na plnenie v rámci ODA. Medzi, eh, agenda efektívnosti medzinárodnej pomoci a agenda AKRE je, sú teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. V týchto ťažkých hospodárskych časoch sme predovšetkým zodpovední za to, aby sme podporili svet, aby sme zabezpečili rozvojovú pomoc a e, jej nasmerovanie efektívne. Aprílovom oznámení komisia zdôraznila užitočný prínos inovatívneho mechanizmu financovania ako doplňujúceho nástroja, posilňujúceho nástroja spolu s ODA Vyzvali sme členské štáty, aby v plnom rozsahu využili všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii a využili ODA, doplnili to inými ako ODA cez dobrovoľné nástroje solidarity, ako napríklad e, spoplatnenie leteniek na financovanie rozvojových programov. V roku 2010 bude významná konferencia, na ktorej sa zúčastní aj komisia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz máme predstaviteľov politických skupín. Pán Enike Chéro ako prvý má 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, ďakujem, pán komisár. Dnes je to presne rok, čo sme sa e, zúčastnili na, e, teda, čo sme pozorovali, ako padla banka Lehman Brothers e, No a toto mm, bol v podstate jeden z prvých veľkých kolapsov. Vtedy sme vlastne stáli pred dverami tej veľkej finančnej krízy. Táto kríza sa e, rozšírila do reálnej ekonomiky, prehlbila sa a e, my pozorujeme e, ekonomický prepad a takisto zvyšovanie nezamestnanosti v našich krajinách, ale mm, rozvojové krajiny pomaličky tú krízu prekonávajú E, dokázalo to, napríklad, dokázalo to napríklad Francúzsko, zdá sa, že to dokáže Nemecko. A komisia predklada práve dnes e, e, svoje čísla, teda odhady ekonomického rastu, kde pre druhý štvrt rok niektoré časti Európskej únie by konečne mohli vyklznúť z tej, z tej krízy. Lenže rozvojové krajiny v tejto kríze zotrávajú a pravdepodobne v nej nejaký čas zotrvajú. Tieto krajiny jednoducho nespôsobili krízu, ale napriek tomu trpia viac než, než iní jej dôsledkami. Jednoducho sa tam prepadáva rast, ehm, stúpa e, počet nezamestnaných, e, znižujú sa investície, znižujú, znižuje sa prílev e, prostriedkov, prostriedkov z bankových úverov a Eh, okrem toho sa zvyšujú reštrikcie v oblasti obchodu. My sme jednoducho prežili obdobie rastu, eh, rastu tak stability, eh, ako aj celkového hospodárskeho stavu počas, počas istého obmedzeného obdobia. Lenže tieto krajiny sú v podstate v takom stave, že sa môže úplne stratiť e, celá dekáda e, zahraničnej podpory, ktorá tam smerovala, že jednoducho tam vznikne nejaká strátená generácia. No a ja sa domnievam, že e, tu narážame na protekcionizmus. Komisia práve minulý týždeň prezentovala štveročnú správu o reštriktívnych met- reštriktívnych opatreniach eh, v oblasti obchodu, ktoré eh, príjmajú mnohé krajiny práve v, tejto, práve v tomto čase. Hovorím o eh, krajinách rozvinutých, ktoré zavádzajú opatrenia a tie opatrenia jednoznačne poškodujú, poškodzujú rozvojový svet. Takže toto je oblasť, na ktorú sa treba zamerať tiež. No a práve teraz, viac než kedykoľvek inokedy, potrebujeme nájsť eh, nové zdroje a nové možnosti, aby sme zabránili šíreniu tejto krízy v eh, týchto častiach sveta. Potrebujeme koordináciu eh, tejto rozvojovej pomoci a mali by sme prehlbiť dohodu medzi donorskými krajinami, finančnými inštitúciami a ostatnými partnermi. Jednoducho mali by sme zabezpečiť, aby pre, tieto, pre tie rozvojové krajiny neznamenala tá pomoc zvýšené náklady a mm, byrokraciu. No a ja som si istý, že e, takéto výhrady alebo túto analýzu bude vnímať rovnako aj pán e, komisár Almunia. Michel, for... Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Louis Michel na 3,5 minúty. Monsieur le commissaire, madame la présidente de la commission. Pán komisár, pani predsednička e, výboru pre rozvoj, pán predsedajúci, ja si plne uvedomujem, že v takejto rozprave sa určite objavia niektoré argumenty opakovania, ale mne to vôbec nevadí, pretože si myslím, že niekedy je potrebné argumenty zopakovať, aby sme, aby sme vyjadrili konsenzus, ktorý v Európskom parlamente jednoznačne vládne a aby sme to dali najavo aj komisii. My vidíme, že rozvojové krajiny sú krízou postihnuté najviac. Všetci experti v súčasnosti tvrdia, že dopady finančnej krízy budú katastrofálne práve pre tieto rozvojové krajiny a to pre všetky sociálne skupiny v týchto krajinách. Čiže e, zvyš, zväčšujú sa tam problémy, zvyšuje sa dopyt v oblasti sociálnej, v oblasti služieb a e, navyše sa zníži ekonomický rast oproti odhadom. Pán komisár, ja som veľmi rád, že ste hovorili o potrebe reagovať o mnoho flexibilnejšie na tieto potreby. A možno to viete, ja som bol vždy veľkým zástancom a to všade, kde to bolo možné, toho, aby e, sa verejná a priama pomoc alebo pomoc pre konkrétne sektory prehlbovala. Takisto podporujem rozpočtovú pomoc. Jednoducho je tu otázka stotožnenia sa s týmito cieľmi. E, ide o to, aby sme týmto štátom poskytovali nejaké reálne prostriedky. Napriek tomu musím konštatovať, že v G20 sa neprikročilo k reforme medzinárodných inštitúcií, ako napríklad MMF a Svetovej banky, tak, aby sa zohľadnili potreby aj chudobnejších krajín juhu. Bolo povedané uh, už pani predsedničko výboru pre rozvoj, aké veľké percento prostriedkov smerovalo do rozvinutých uh, krajín, tých 82%, a len 1,6% do afrických krajín napríklad. Všetko to, čo sme prislúbili, v rámci G20, v rámci toho paktu, nebude k dispozícii. Tieto prostriedky sa nepodarí eh, dostať eh, reálne eh, do tých najchudobnejších krajín a tie tým práve budú trpieť najviac. No a pán komisár, vy ste si to i uvedomili. Výzva je v tom, aby sme donútili členské štáty, aby rešpektovali svoje záväzky z roku 2005, pretože nič neodôvodňuje znižovanie tejto pomoci. Niektoré európske krajiny, a to bolo povedané tiež, drasticky znížili svoje príspevky. Írsko o 10%, Taliansko o 50%, Lotyšsko, o minus 100%. Takže je naozaj pochopiteľné, že takéto správanie je nepriateľné. A zároveň je to konanie nezodpovedné. Ja by som chcel poznať e, váš názor na tieto aspekty. Vypočul som si vašu pozitívnu reakciu na, pol, na tzv. polnohospodársky fond, ktorý chce vytvoriť e, Svetová banka. Takisto ste pozitívne reagovali na otázku boja proti daňovým rajom, pretože tieto tzv. krajiny juhu strácajú e, miliardy dolárov práve kvôli existencii e, práve kvôli existencii daňových rajov, ktoré odčerpávajú finančné prostriedky. Takisto sa hovorilo o otázke medzinárodného riadenia, alebo teda medzinárodných pravidel riadenia. Ja som veľkým zástancom toho, aby sme vytvárali dohody o hospodárskom partnerstve, samozrejme za podmienky, že e, tieto dohody budú zohľadňovať konkrétne podmienky a že tam budú prechodné obdobia a že európske krajiny budú rešpektovať svoje záväzky že jednoducho budú venovať skutočné prostriedky na podporu vzájomného obchodu. Ja si myslím, že toto je žiaduce, ono to už bolo povedané a rád by som odsúdil nejaký, nejakú dvojtvárnosť v niektorých krajinách, ktoré síce oceňujú pokrok v tom rozvojovom svete, ale zároveň veľmi cynicky znižujú svoju verejnú pomoc tomu, tej, týmto častiam sveta. No a teraz dostal slovo Gabriela Cimer na 1,5 minúty za, zelen, za no ďakujem veľmi pekne. Otázka, ktorú položila pani Žoli v mene výboru pre rozvoj, a presne poukazuje na to, o čo nám ako politikom pre rozvoj ide. Prísľuby posledných zasadnutí G8 a G20 zostali len na papieri. Patria k tým prísľubom, ktoré sa neustále opakujú, avšak nikdy nevedú ku konkrétnym alebo dostatočne konkrétnej pomoci. No a preto nedokážem pochopiť, prečo to uznesenie Európskeho parlamentu nebudeme prejednávať pred samitom v Pittsburghu, na to, aby sme vytvorili nejaký politický tlak. Mne sa zdá, aj z hľadiska tých správnych analýz, ktoré tu zazneli z, zo strany komisára a z, to, čo tu predniesol Louis Michel tiež, zdá sa, so, že je jasné. Vieme, čo je príčinou, avšak nedokážeme politicky vytvoriť ten tlak, aby sme členské štáty prinútili prestať s touto politikou, že košela je bližšie ako kabát. No a to sa mi zdá, z ohľadom na Pittsburgh, je to veľké nebezpečenstvo, ak sa nám nepodarí vytvoriť ten politický tlak, totiž že potrebujeme nové inštitúcie, aby tie najchudobnejšie krajiny sveta sme dokázali, dokázali podporovať, tak aj pod, po zasadnutí v Pittsburghu tu budeme sedieť a budeme len konštatovať, že nič sa nezmenilo. A to je moja prozba a žiadosť aj na vás, pán komisár, aby ste konkrétne e, k tým výsledkom okamžite tu v parlamente zaujali stanovisko a nám povedali, čo čo sa dalo požadovať, kde sa dosiahli pokroky. My potrebujeme rýchle, účinné konanie, pretože pred našimi očami nám umierajú ľudia a to kvôli tomu, eh, čo sme, na čo sme sa spolu podielali ako vinícia, a preto žiadam o spoločné, eh, spoločný postup. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Kretu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Ako viete, tak správa ukazuje, že príspevky k núdzových, núdzových núdzových fondov dosahujú 4,8 miliardy, miliardy eur pre najchudobnejšie krajiny. Je to zatiaľ najdôležitejší alebo najvyššia čiastka. No a keďže aj, aj kvôli tým číslam nevieme prestať myslieť na to, a aké peniaze boli investované do bank. A každá krajina musí riešiť svoje problémy sama, ale súčasne je e, nespravodlivé prehľadať tú skutočnosť, že rozvojové krajiny sú najviac postihnuté krízou, aj keď nie sú až taký diel zodpovednosti za vznik tejto krízy. No a nemôžeme očakávať veľmi od monetárnych víziev, hlavne počas recesie. A preto by som chcela upozorniť eh, na eh, riziká, ktoré sa týkajú rozvojových krajín, eh, rovnako toho bumerangového efektu, vnútorných napätí, humanitárnych tragédií a masívnej migrácie, a ktoré opätovne podnetili rozvinuté krajiny. No a s ohľadom na tieto podmienky myslím, že je potrebné vyvíjať spoločné snahy, prevziať zodpovednosť a podporiť medzinárodnú pomoc. A súčasne e, potrebujeme lepší medzinárodný rozvoj. Rovnako e, musíme znížiť e, u niektorých krajín závislosť na humanitárnej pomoci. A rovnako by som vás chcela požiadať, vážený pán komisár, aby ste zohľadnili a to, čo povedal bývalý komisár Michel, totiž o nevyhnutnosti e, viac väčšieho zapojenia v Svetovej banky a MMF. Ak chcete niečo e, navrhnúť na summit v Istambule, a nechcem skončiť bez toho, aby som povedala, že si veľmi vážim a cením začiatok vášho mandátu ako komisára a myslím na to, eh, že navštívite Zimbabwe koncom tohto týždňa. No a čo sa týka pomoci eh, pre 100 tisíc obetí katastrofy v Afrike. A chcel by som povedať, že eh, nie len Burkina Faso čeli prírodnej katastrofe, ale aj Niger a nie len povodne ale aj iné prírodné katastrofy ako sucho pri ohrozu ľudské životy a rovnako si vážim, že ste v subsaharskej Afrike minulý týždeň prislúbili 53 miliónov eur. No a ja dúfam, že to prispieje k zlepšeniu a priniesie výsledky samitu G20. Major risk of failure. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz eh, prejdeme eh, k eh, spontánnej časti našej rozpravy. Vidím, že sa prihlásila Zuzana Rojtová, tak dostane slovo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. A vážený pán komisár, ja by som chcela vyjadriť tiež svoje rozčarovanie z toho, že príslovy G20 o pomoci najchudobnejším krajinám v dobe hospodárskej krízy neboli mienené vôbec vážne. Skutočnosťou je, že finančná pomoc Medzinárodného menového fondu bola doposiaľ mizivá. Rovnako apelujem na reformu systému rozhodovania tak, aby najchudobnejšie krajiny mohli mať väčší vplyv na rozhodovanie, hlavne v rámci bretonvudského systému. A rovnako by som sa vás chcela spýtať, pán komisár, či sa darí zaisťovať predovšetkým zdravotnú pomoc a vzdelávanie v krajinách AKT minimálne na takej úrovni, aká bola pred krízou. A pýtam sa, hlavne kvôli tomu, že drasticky sa znížili, znížila finančná pomoc zo strany mnohých krajín, vrátane tých európskych. A inak vám želám veľa úspechov vo vašej novej práci. Ďakujem veľmi pekne za dodržanie času. A teraz dostáva slovo pani Záborská. E, ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Otázka, ktorú preberáme, je na najvyš dôležitá a aktuálna

mnohí, mnohé štáty trpia v rámci recesie a trpia chu, relatívnou chudobou, ale musíme pomáhať krajinám, kde ľudia trpia absolútnou chudobou a zomierajú na choroby. E, viaceré štáty EÚ e, znížili svoju rozvojovú pomoc a my však e, musíme dbať na to, aby čím menej zdrojov budeme mať, tým efektívnejšie sme ich využívali. My v tu používame počítačový program, ktorý sa osvedčil a dúfam, že koordinácia bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu, pretože tým dosiahneme výsledky. Ďakujem pekne. A teraz sa na záver dostáva opätovne slovo komisár de Gucht. Thank you all, uh, thank you. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Áno, kríza postihla najchudobnejšie krajiny najťažšie. A v podstate až tak veľa s tým spraviť nemôžeme. Môžeme hovoriť iba o akýchsi nápravných prostriedkoch, ako im pomôcť vrátiť sa späť. O, do, rea, na, na dobrú cestu a tu v podstate hovoríme o rozvinutom svete, pretože mechanizmy na vytváranie hospodárskeho rastu sú oveľa menej rozvinuté v týchto krajinách, v týchto rozvojových krajinách. Viacero poslancov hovorilo o tom, že mnohé členské štáty, teda aj mnohé členské štáty nedodržiavajú svoje záväzky a svoje prísupy v rámci ODA. Členské štáty EÚ sa v roku 2005 dohodli 0,61 z EÚ 15 a 0,17 EU12, tých nových členských štátov, že do roku 2010 je potrebné dosiahnuť takýto cieľ pomoci a teda 0,7% alebo 0,23% do roku 2050. Tie krajiny, ktoré už dosiahli, prekročili e, tieto prísľubené hodnoty, trvajú na tom, že to tak aj udržia. Vzhľadom na to a vzhľadom na nové záväzky členských štátov mali by sme dosiahnuť 0,56 ODA do roku 2010. Ja som presvedčený o tom, že kríza by nemala byť výhovorkou na to, aby sme oslabili sľuby zo strany darcov a trvám na tom, aby tie záväzky, ktoré, na ktoré sme sa zaviazali, aby boli splnené čo sa týka výšky pomoci jednak pre členské krajiny EU aj pre iných donorov. V 2008 roku ODA pomoc stúpla na 0,40 ODA a kolektívne EU ODA má naďalej stúpať podľa prognóz. Na základe informácií, ktoré sme získali z členských štátov, predpokladáme, že kolektívny nárast ODA na 53,4 miliardy by mal dosť, do, by mal dosť takémuto nárastu. V roku 2009 to je 0,44 a 56,8 čo predstavuje 0,46 v roku 2010. To takisto znamená, že bez ďalších krokov členských štátov na to, aby splnili svoje jednotlivé ciele, kolektívne ciele na roky 2010 jednoducho nebudú dosiahnuté, nebudú splnené. Prognóza je taká, že e, sa má zvyšovať oda e, zo strany tých krajín, ktoré ich dodržujú už teraz, ale je potrebné, aby všetky členské štáty vynakladali ďalšie úsilia, aby všetky členské štáty si splnili svoj záväzok, ktorý dali. A kríza by nemala byť výhovorkou na to, aby oslabili svoju angažovanosť mm, pre jednotlivé krajiny. Viacero čl- poslancov trvalo na reforme medzinárodných finančných inštitúcií. To je úloha, s ktorou úplne súhlasím. G20 stanovila presný harmonogram a reformy správy a riadenia systému z Bretton Woodu na, cieľom posilniť, urýchliť vlastné plány reformy, Vyplynulo to z londýnskeho samitu, očakávajú sa konkrétne výsledky už v apríli budúceho roku. Ja som presvedčený o tom, že je možné nájsť, výsled, nájsť riešenia aj pre tie nedoriešené otázky. Vzhľadom na momentálny pohyb reforiem v e- menového fondu, ktorý vznikol v základe G20. Druhá fáza reformy Svetovej banky by mala byť dokončená na jar v roku 2010. Londýnsky summit z 2. apríla 2009 príde do, vode do histórie G20 ako jeden zo samitov, kedy sa riešila rozvojová otázka v plnom rozsahu a kde boli prizvaní aj zástupcovia rozvojových krajín. Pri príprave ďalšej G20 tieto rozvojové krajiny zosilnili svoje aktivity v rámci následných aktivít. V auguste správna rada Medzinárodného menového fondu schválila 240 miliard špeciálnych práv čerpania úverov, z toho 18 pôjde do rozvojových krajín a v Pittsburghu sa bude hovoriť o ďalších opatreniach pre nízkopríjmové krajiny. Takže myslím si, že to sú všetko pozitívne signály, pozitívny vývoj. Louis Michel, môj predchodca, takisto trval na flexibilite a tvrdil, že rozpočtová, me, mechanizmus rozpočtovej podpory je asi najflexibilnejší nástroj, ktorý máme, čo je pravda, ale samozrejme to zároveň znamená, že potrebujeme aj niečo na druhej strane, potrebujeme protiváhu zo strany rozvojových krajín, potrebujeme mať takých partnerov na druhej strane, aby sme mohli viesť s nimi politický dialog a aby sme mali aj monitorovacie mechanizmy, kde sa predpokladá teda minimálna miera spolupráce aj z ich strany. Ako náhle ta, toto bude existovať, tak som presvedčený o tom, že predovšetkým tie sektorové rozpočtové podpory sú asi najvhodnejším postupom. Celkom nechápem, prečo toto uznesenie, ktoré predstavuje DV výbor a ktorý hovorí o G20 v Pittsburghu. Prečo sa o ňom nehlasuje pred zasadnutím G20? Nechápem, prečo je tomu tak. Pravdepodobne eh, je na to viacero výkladov technického charakteru, ale myslím si, že tým vysielame nesprávny signál. Tento nový parlament vysiela takýmto spôsobom nesprávny signál, že sa v podstate diskutuje toto uznesenie až po realizácii zasadnutí v Pittsburghu G20. Pokiaľ si dobre pamätám, tak to má byť 22. až 24. septembra. Takže pred najbližším uh, zasadnutím v Štrasburgu, ktoré bude v oktobri. Samozrejme, to nespada do mojich právomocí, ale musím povedať, že spolu s tými poslancami, ktorí podporujú toto uznesenie, vyjadrujem polutovanie nad tým, že v rámci tohto zasadnutia Európskeho parlamentu sa nebude hlasovať o tomto uznesení. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Dovolte spomenúť, že toto rozhodnutie